You, Ďakujem vám, kolegovia, za pochopenie. Ako som už povedala, čakali sme na záver konferencie predsedov. Kým však začneme hlasovanie, mám ešte dva, dve poznámky. Najprv pani